slova, všetko, čo ste, za to všetko, čo ste povedali. Berieme si to k srdcu, srdečná vďaka. Ďakujem pekne, pán prezident, ďakujeme vám a želáme vám všetko najlepšie pri realizácii vašej európskej politiky a dúfame, v dobrú spoluprácu. Tým končím túto rozpravu k programu činnosti cyperského predsedníctva rady a tým sa dostávame k nášmu ďalšiemu bodu a to je príprava pracovného programu komisie. Chcem požiadať všetkých kolegov, že na tento bod sa neviaže systém catch aj, teda systém spontánnych prejavov budú hovoriť iba zástupcovia politických skupín. Slovo dávam Dávam slovo podpredsedovi komisie pánovi Ševčovi, nech sa páči. Mr. President, honorable members, I really welcome Vážený pán predseda, vážení poslanci, vítam túto diskusiu, pretože sa koná vo veľmi dôležitom momente. Chcem pripomenúť, že iba pred dvoma rokmi um, sa začala táto legislatúra a vieme, že ďalšie roky budú um, kritické pre Európanov aj pre uh, zamestnanosť. Takisto je tu aj zásadný moment, aby sme pokračovali v reformách a obnovovali náš ekonomický a sociálny uh, model. V minulých rokoch uh, sa EÚ prekázala ako uh, aktér v boji proti kríze. Stanovili sme si cieľené um, sústredené ciele a stanovili sme si aj dlhodobé výzvy. Zrali sme novú ekonomickú správu, prepracovali sme našu finančnú regulatívu a e, podporili tvorbu zamestnaneckých priest, miest. Úzka spolupráca medzi našimi inštitúciami už funguje a teraz by sme mali dosiahnuť správnu rovnováhu medzi verejnými financiami, štrukturálnymi reformami a e, cielenými investíciami. E, máme tu ambicióznu dohodu o viacročnom finančnom rámci, aby sme dosiahli podporu rastu na, európskom, na európskej úrovni. E, toto má pevné základy. Ako sme už hovorili e, ohľadom priorít v ďalších rokoch. Jednotlivé motivácie pre uznesenia zdôraznili, že existuje široký konsenzus medzi jednotlivými politickými skupinami a takisto aj medzi inštitúciami. Ako môže EÚ zmeniť situáciu v tomto čase, keď je ekonomický tlak taký silný? Uh, Takisto je to dôležitá informácia o našich prioritách. Je tu mnoho iniciatív, ktoré výbor a parlament e, presadzuje a e, plánuje sa, že toto komisia e, všetko príjme do konca tohto roku. Na 12. septembra pán predseda Barroso bude hovoriť o stave únie a bude hovoriť aj o budúcich rokoch. A my sa budeme sústrediť na zamestnanosť a e, trvalo udržateľnú ekonomickú e, obnovu, ktorá sa bude zakladať na Strategii stratégii Európa 2020 toto by malo byť e, presadzované jednotlivými odporúčaniami a reformnými programmi. Ako viete, práve sme uzatvorili e, druhý e, európsky semester a špecifické odporúčania sú jasnými riadicimi líniami pre členské štáty, aby v strednodobom a dlhodobom výhľade vytvárali zamestnanecké miesta a vytvárali rast. Toto treba doplniť e, s hm, tými prípadmi, kde je európska pridaná hodnota silná. EÚ e sa môže teraz e, odhodlane vydať do novej, ambicioznej fázy ekonomickej a menovej únie. A toto je naša voľba pre EÚ a takisto je e, to veľká nádej pre ďalšie výzvy. Aby táto práca bola e, úspešná, tak je potrebné, aby sme posilnili komunitárnu metódu a aby tento parlament sa do tohto procesu naplno zapojil. Zároveň by sme si mali udržať dynamiku v súčasnom procese prehlbovania jednotného trhu. Mali by sme e, za, e, e, zavádzať opatrenia pre podporu malých a stredných podnikov, napríklad digitálna agenda. Mali by sme realizovať modernú priemyselnú politiku a pomáhať ľuďom, aby nadobudali nové kompetencie musíme prehlbovať silnú Európu, ktorá bude mať silnú značku v celom svete. A takisto musíme poskytnúť konkrétne výsledky Ehm, diskusia o stave únie ehm, bude dôležitá pre náš štruktúrny, štruktúrny dialog pre ehm, politické priority. Komisia sa teší na tento proces. Stretnutie Ehm, výborov predsedov, ktorý je plánovaný na 2. oktobra, ehm, bude dobrým, ehm, dobrou príležitosťou pre to, aby sme hovorili o tomto programe. Ďalej, naša politik, politická agenda bude spočívať na silnom prepojení medzi Radou, komisiou a parlamentom. Budeme sa sústrediť na rýchle rokovanie a e, zavádzanie opatrení v členských štátoch. Iba vtedy, keď budeme konať spolu a odhodlanie, tak vtedy dosiahneme výsledky, ktoré ocenia a ktoré potrebujú naši občania a podniky. E, táto diskusia je veľmi dôležitým e, krokom v tomto smere. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Pán podpredseda komisie za to vysvetlenie pracovného programu. Chcem sa ospravedlniť za to, že nám sa troška program vymkol z ruky. Ďakujem za vaše pochopenie. A teraz začíname rozpravou a teraz za EPP zaujíme slova pán Jozef Jožef Zajer. Vážený pán predseda, ďakujem e, za slovo. E, som rád, e, že e, tu máme e, pána podpredsedu, pána Ševčoviča. Ehm, naše posolstvo je jasné. V roku 2013 máme veľmi jasný program a musíme sa rozhodnúť, čo necháme ďalšej generácii Európanom. Nie dlhy, ale zamestnanecké príležitosti a možnosť uberať sa ďalej. Ako ste povedali, Európa eh, príliš eh, vedie v dlhoch. Je veľmi eh, ľahké míňať peniaze budúcich generácií. Myslím si, že Európa by s tým mala prestať a mali by sme zabezpečiť prosperitu budúcej generácii. Namiesto toho, aby Európa vyrábala drhy, by mala vytvárať zamestnanosť a um, pracovné možnosti možnosti pre nové generácie pre zamestnanosť a vstup na pracovný trh je jedno z najdôležitejších opatrení, ktoré sa nachádza v programe o komisie. Ale jasne by som v mene EPP povedal, že toto by mala byť priorita číslo 1. Mali by sme bojovať proti nezamestnanosti mládeže. Predstavte si, aké je to, keď e, mladí ľudia začnú svoj život bez akýchkoľvek perspektív. E, toto nemôže pokračovať. Na to, aby sme vytvárali pracovné miesta pre mladých ľudí, musíme e, využívať všetky nástroje, ktoré, ktorými disponuje EÚ. E, toto je napríklad podpora malých a stredných podnikov, mikropodnikov do legislatívneho programu komisie musíme dať jasné ciele a harmonogram, e, čo sa týka oblasti mobility mládeže, jazykových kompetencií a takisto aj podnikateľského ducha. Musíme využiť potenciál Európskej únie. Vieme, že toto je síce práca e, členských štátov, ale EÚ zo e svojou legislatívou by tomu mala napomôcť. E, často sa chválime tým, že máme voľný pohyb slobody, voľný pohyb osôb a kapitálov, ale často prehliadáme to, že existuje ešte stále mnoho prekážok, ktoré zabraňujú možnosti tejto, týmto slobodám. EPP takisto vyzýva, aby e, sa dokončilo vytvorenie digitálneho jednotného trhu. Musíme e, vytvoriť a podporiť dôveru medzi spotrebiteľmi a e, podnikmi a takisto v tejto oblasti je obrovské množstvo možností. Ďalej je treba znižiť byrokraciu, dať dobrý príklad členským štátom, ale mali by sme to robiť aj na európskej úrovni. Uh, my by sme mali uh, sňať toto administratívne bremeno z pliec našich podnikov a občanov a dosiahnuť ten cieľ 25 zníženia do roku 2015. Um, niekedy máme pocit, a hovorím to každý rok, že toto je nepotrebný výkon, pretože iba 50 tých výziev, ktoré boli eh, poslané na komisiu, iba 50 z týchto víziev sa potom nachádza v programe komisie. Eh, my by sme mali rozmýšľať nad tým, ako posilniť a zvyšiť toto eh, číslo, toto percento. Nie som proti flexibilite, najmä v krízovom čase. Mali by sme reagovať rýchlo ale e, ten plán má hodnotu iba vtedy, ak je splnený. Ak je splnený len na polovicu, to nie je optimálny výsledok. A preto, kolegovia, by sme mali uh, spolupracovať, aby sme zvýšili toto percento. E, komisia je stabilizačná síla v európskej štruktúre a toto aj od nej čakáme. Veľmi často sa stáva, že európske inštitúcie sa obvinujú z toho, e, že nefungujú dosť rýchlo. A komisia má všetky nástroje na to, aby viedla tento proces. A v tomto čase krízy e, komisia nemôže ukazovať len budúcnosť, ale musí byť jasný referenčný bod stability. V mene EPP, v mojom mene, um, vyhlasujem, že by sme mali podporiť túto aktivitu a posilniť spoluprácu medzi týmito inštitúciami. My nežiarilíme na vzťahy s inými inštitúciami, ako napríklad rada, tie vzťahy sú dobré. Včera Rebecca Harms kritizovala komisiu, um, ale nie je to tak. Um, my sme radi, že vzťahy medzi radou a komisiou sú také dobré. A teraz za S plus má slovo pán Gerero Salom. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem aj vám, pán komisár, som podpredseda komisie. Včera sme niečo zažili na zasadaní, niečo, čo sa málo kedy stáva. Konkrétne sa, sme boli svetkami veľkého potlesku, ktorý bol určený predsedovi komisie. Tento potlesk trval dlho a málo kedy sa stáva, že niekto tak veľmi aplauduje. Konkrétne išlo o jeho postoj, o jeho postoj, pokiaľ ide o všeobecné záujmy ktoré zastával minulý týždeň na zasadaní rady, potom pokiaľ ide o zastupovanie záujmov, jednotlivých záujmov, takže tieto postoje uznal pán Šulc a takisto celý parlament ako celok to uznal. Takže tu zastupujeme veľkú väčšinu občanov Európy. No ale takisto je tu spoločná obava komisie a parlamentu pokiaľ ide o zhoršenie situácie v Európskej únie. Na to sa tiež reagovalo potleskom. Isté, že to je to, táto situácia vedie k chudobe v Európskej únii, čiže obavy, ktoré sa týkajú e, ktoré, obavy, ktoré vedú k euroskepse, čiže k vytváraniu aj väčšieho extrémizmu v jednotlivých krajinách Európskej únie. Ešte jedna spoločná obava, ktorá sa týka zhoršovania inštitucionálnych vzťahov vo vnútri Európskej únie, komisia a parlament. Nemáme už také veľké kompetencie, pretože nám ich berie medzivládna spolupráca. Ďalej pozorujeme nedostatočnú metódu spoločenstva, Musíme spolupracovať na to, aby sme zastupovali záujmy našich občanov. Nazdávam sa, že aj tu v parlamente musíme pracovať na tom, aby sme mali spoločné uznesenie na to, aby sme zastupovali tú pozíciu, ktorá sa bude orientovať na podporu zo strany komisie, aby sa to aj stalo skutočnosťou. Chceme ctižiadostivý program komisie, kde je rast, zamestnanosť, kde sa podporuje dôvera, lepšia správa ekonomickej záležitosti. Ja som za vytvorenie Európskeho e, fondu na vyriešenie E, strát. No a samozrejme si želám aj korektný rozpočet na rok 2013. Väčšina politických skupín sa rozhodla, že sa hlasovanie presunie na rok 2013, aby sme mali viac času, aby sme mali spoločné uznesenie, ktoré bude reprezentovať spoločný hlas, teda, že budeme podporovať komisiu. A teraz kolega Andrew Duff. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento program je naozaj veľmi nabitý, program 2013 a a naozaj je vhodný pre posledný kompletný rok tohto volebného obdobia. Komisia sa už naladila a vidím tu aj takú zanietenosť. Ten aplaus adresovaný pánovi Barozovi zo včera bol naozaj veľmi úprimný a myslím, že bol aj na mieste. A kritici ktorí neustále obvinujú komisiu z toho, že je nevoleným orgánom, že sú to technokrati, tak e, myslím, že pre nich to bol jasný signál. My ako liberáli si myslíme, že silná komisia je politická komisia. Áno, samozrejme, že sa dajú veci zlepšovať, pokiaľ ide o funkcie komisie, je tam viacero funkcií. Niektoré z nich sa neprejavujú vonok. Komisia je zároveň takou tvárou Európskej únie, zastupuje ju navonok a zároveň ide o správu, administratívu, ktorá musí byť e, veľmi prísna, efektívna, pokiaľ ide o uplatňovanie európskej legislatívy. Po tretie, komisia by mala byť takým, e, takou intelektuálnou studnicou, takým určitým think tankom pre Európsku úniu. Mala by sa snažiť hľadať a nachádzať spoločné záujmy našich členských štátov a občanov. A takýmto spôsobom by mala prispieť k plnému využívaniu politické legislatívnej iniciatívy, hlavne teraz, ako protistrana Európskej rady. Európska komisia nesmie prejsť do defenzívy. Naopak musí postupovať proaktívne. Nemôže len akceptovať ticho dohody vyrokované dvomi či tromi hlavami štátov. Komisia je najsilnejšia, keď sa drží všeobecného zájmu Európskej únie. Takže my naozaj vítame tento dokument, naozaj nevydané kvality a obsahu, kde sa navrhuje cestovný plán, taký návrh, pokiaľ ide o fiskálnu a politickú úniu. To je všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán kolega. Za zelených má slovo pani Turunen. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pre zelených je jasné, že v roku 2013 bude najdôležitejším cieľom dostať sa z krízy Môže sa stať, že sa kolónia rozpadne z toho dôvodu krátkodobé finančné reformy majú pre nás prioritu, ale takisto dlhodobé inštitucionálne reformy majú prioritu. Súčasne nám jasné, že vzťah medzi krízou a medzi prácou komisie musí byť dynamickou záležitosťou. Kríza spôsobuje, že potrebujeme týždenne, mesačne a ročne pracovať. Nemôžeme čakať do roku 2013, aby sme zrealizovali rompojové moduly. Krízová politika v stredobode pozornosti neznamená, že to bude to jediné, čím by sme sa mali zaujíma, zaoberať. Pre nás zelených je dôležité, aby sa brali do úvahy aj sociálne a environmentálne problémy. Myslíme si, že komplexný prístup ku kríze je najdôležitejším východiskom. Komisia by tu mala byť aktívna na to, aby mala e, cestovnú mapu pre eurobondy. Potrebujeme formulovať požiadavky pre banky, prístup ku konsolidácii Ďalej je dôležité, aby sme vyrovnávali makroekonomickú nerovnováhu teda pokiaľ ide o deficity a e, prebytky, ďalej boj proti daňovým rajom, čo je veľmi dôležitá vec, ďalej ďalej sociálny prístup ku politike rastu, aby sa brali do úvahy ciele 2020, ďalej záruky pre mládež, Ďalej členské štáty vyzývame, aby ponúkli mladým v Európskej únii budúcnosť. My sme napísali uznesenie v mene našej politickej skupiny. Želáme si aktívnu politiku. V roku 2013 naozaj tu ide o všetko v Európskej únii. Kolega Harber. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že je nevyhnutné, aby sme tento pracovný program videli tak, že komisia e, vedie v oblasti rastu. A chcem zdôrazniť to, čo povedal Jozef Sayer. Myslím si, že to podporil a sme blízko k dohode ohľadom uznesenia o politike rastu. Ale je to len časť problému a vidím, e, že Komisia nám nedáva úplne jasný cieľ ohľadom rast, politiky rastu a e, komisia by mala byť zodpovedná za to, čo požadoval e, náš výbor. Jednotný trh, toto je zásadný program pre ďalšie roky e, toto ste v, svojej, v svojom prejave nespomínali, ale tam máme predsa ciele. Čiže, pán komisár, my od vás chceme jasné vedenie ohľadom eh, politik rastu. A keď sa pozriete teraz na vyhlásenia rady, to je jasné, že jednotný trh nedosiahneme len tak, že budeme aplikovať komisie, politiky komisie, ale tým, že sa zapája členské štáty. My v roku 2013 chceme vidieť to, že budeme mať taký rámec, e, kde, po ktorý sa podpíšu členské štáty a zaviažu sa k tomu. ale teraz vo vyhlásení radi e, sa hovorí o ročnej správe. A toto je nová iniciatíva, ktorá e, musí byť realizovaná ako výsledok pracovného programu. Ale potom by som chcel zdôrazniť to, že komisia, e, ako povedal Jozef Sayer, musí zredukovať administratívne bremeno. Aj e, členské štáty to musia urobiť. A vy ste oznámili oznámenie e, na koniec roka, ale my chceme, aby konečne už ste prikročili k akcii a mali výsledky. A potom musíme preskúmať spôsob, ako budeme presadzovať politiky ako budeme analyzovať tieto politiky v parlamentu ďalej, dopadové štúdie. A toto čakáme vo vašom programe rastu. Na záver, pán predseda, by som chcel povedať, že je tu zásadná otázka podľa nás – a to je činnosť, akcia a výsledok pre rast a zamestnanosť. Ako povedal Jozef Sayer, ono rast príde od malých a stredných podnikov. Máme smernicu o, služieb, o službách a vy aj my um, spoluprácou musíme vytvoriť túto rast. Pani Martina Anderson, ako ďalšia. Ďakujem pekne. Máme tu ďalšiu zmluvu, ktorá prešla nie preto, lebo to chceli ľudia, ale preto, lebo ľudia mali obavy. A posilňovanie obav, to je tuším reakcia inštitúcií Európskej únie, pokiaľ ide o protesty v súvislosti so zlyhavšími úspornými opatreniami. Pracovný program komisie musí prísť radikálne novým prístupom, tak aby sme reagovali na potreby ľudí a nie na potrebu podnikov, na obrovské zisky. Toto sú všetko veci, ktoré idú v neprospech hlavne žien a detí. My musíme posilniť pracovné miesta, rást, musíme podporovať malé a stredné podniky a musíme prispôsobiť politiky potrebám každého jedného členského štátu. Myslím si, že stratégia na vymanenie sa z krízy musí vychádzať presne z tohto. Nuž, čo by sme mohli navrhnúť? Potrebujeme naozaj e, strop, e, potrebujeme nový program, potrebujeme zamietnúť makroekonomickú podmienenosť, pokiaľ ide o prístup k koheznej politike a k prostriedkom z fondu na rozvoj e, regiónov. E, potrebujeme e, nové predpisy, pokiaľ ide o rovnosť komunity LGBT. Potrebujeme implementáciu barcelonských cieľov, pokiaľ ide o starostlivosť o deti. Ďakujem pekne, to je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať kolegom, ktorí už vystúpili a chcem upozorniť tých, ktorí vchádzajú do miestnosti, aby boli ticho, keďže rozpráva naďalej pokračuje. Máme tu ešte troch rečníkov ktorí chcú vystúpiť, takže prosím, umožnite im vystúpiť v pokoji. Pán Van Heke ako prvý. Ďakujem pekne. Komisia vo svojom pracovnom programe 2013 má prioritu a to je veľká skromnosť. Dnes by si mali sypať popol na hlavu táto ekonomická kríza, ktorá sa dotkla nášho kontinentu viac ako iných. To je teda realita. Takže všetky rozprávky tomu nejako nenapomôžu, ak sa bude hovoriť, že budeme krajinou E, všetkého blaha, takže toto neplatí. No pokiaľ ide o Európsku komisiu, čo by teda mala urobiť rok 2013 e, by malo byť e, rokom zvýšenia rozpočtu. Môžeme uvieť stovky príkladov plýtvaných daňových peňazí, odľanúť od toho, že európske peniaze sa stále vydávajú nesprávne, zle ide úplne bezvýznamné agentúry a poradenské agentúry, ďalej politika subvencií, ktorá znamená plitvanie, potom tá eurofilská propaganda, ktorá sa tým financuje, potom gigantické plýtvanie pri rozvojovej politike. Komisia by mala dať konečne na stôl program, kde ozaj hodiť cez, cez palubu všetko zbytočné a bude sa sústreďovať na to, aby, nám, aby sa dosiahla, aby dosiahol rast. Take your seats. Vážené dámy, vážení páni, prosím, sadnite si, usadte sa a uh, ak Slovo má pán Andrew Brons. Thank you. I quote. Ďakujem pekne. Európska únia je v miernej recesii. Toto je vyjadrenie, ktoré vôbec neodráža um, súčasnú situáciu. A toto bol citát z úst komisie. 50% na nezamestnanosť mládež vo Veľkej Británii už eh, sme eh, pracovné miesta vyviezli, teraz vyvážame ešte aj eh, zručných zamestnancov padajú, alebo takmer padá, padá mena. Máme tu úspory, máme tu klesajúce mzdy. A ako sa takto môžeme vymaniť zo zadlženia, keď v krajinách klesajú príjmy? Máme tu Nezamestnanosť v krajinách západu, vo Veľkej Británii musia často akceptovať e, veľmi veľké mzdové škrty, aby vôbec boli zamestnaní e, podniky e, prichádzajú o svojich najmotivovanejších a najschopnejších zamestnancov. Takže obrovskou hrozbou pre zamestnanosť a rast je globalizmus a obchodné dohody s rastovými ekonomikami, s ktorými skrátka nemôžeme konkurovať. Chceme vytvoriť jednotný európsky trh v raj, ale my Mám pocit, že skôr ide o jednotný svetový e, trh, kde e, všetci zamestnanci budú musieť akceptovať veľmi nízku mzdovú úroveň. Ďakujem. Ďakujem pekne, dámy a páni. Opakuje sa nám včerajšia situácia. Predseda parlamentu včera veľmi jasne vystúpil v tom zmysle, že je aj v našom záujme, aby tento priestor, aby táto sála sprostredkovala takú atmosféru, ktorá zodpovedá úrovni parlamentu a rečníkov. Takže poprosím vás, aby ste sa pousádzali a aby ste si vypočuli pozorne pána Ševčoviča, podpredsedu komisie, ktorý túto rozpravu uzavrie. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom, ktorí vystúpili mene politických skupín. Myslím si, že rozpráva veľmi jasne zdôraznila jasnú konvergenciu medzi pracovným programom komisie na budúci rok a prioritami tejto inštitúcie a politických skupín v nej zastúpených. Myslím, že sa zhodneme na tom, čo opísal pán Sayer, teda, že ďalšia generácia by nemala po nás zdlži- zdediť dlhy, ale udržateľné pracovné miesta a práve preto my navrhujeme takéto opatrenia, opatrenia, ktoré by mali priniesť takéto výsledky. Komisia bude vždy obhajovať e, inteligentnú konsolidáciu. Uvedomujeme si, že musíme naše členské štáty oslobodiť od nadmernej dlhovej záťaže takým spôsobom, ktorý nebude brzdiť prorastové politiky, politiky pre rast a zamestnanosť. A myslím, že diskusia toto jasne ukázala aj diskusia s členskými štátmi, pokiaľ ide o nový balík týkajúci sa správy o hospodárskej záležitosti a pokiaľ ide o um, tie odporúčania špecifické pre krajiny. Mnohí rečníci spomínali nezamestnanosť, a nezamestnanosť mladých. Bohužiaľ 7,5 milióna osôb mladých osôb e, nie je ani zamestnaných, ani sa nachádzajú vo vzdelávacom procese. Toto je veľký problém a preto sme začali s 8 členskými štátmi pilotné projekty a už máme aj konkrétne výsledky. Podarilo sa nám presunúť viac než 7 miliard eur európskych prostriedkov práve na účely vytvárania nových pracovných miest a myslíme si, že takýto presun nám pomôže vytvoriť 460 tisíc nových pracovných miest pre mladých v Európe musíme sa ponaučiť sa týchto skúseností a možno potom rozšíriť tento program na ďalšie krajiny, ktoré sa stretávajú s podobnými problémami do konca tohto roka. Vypracujeme pre vás návrh spoločného rámca pre záruky mládeže, tak aby mladí boli schopní nájsť svoje prvé zamestnanie. Súhlasím so všetkými, ktorí sa zasadzovali za urýchlenie prác, pokiaľ ide o digitálny jednotný trh. Áno, je evidentné, že toto je nástroj na vytváranie pracovných miest, nástroj na zvýšenie HDP v Európskej únii a naše skromné očakávanie vychádza z toho, že ak by sa nám podarilo všetky naše ciele v tejto oblasti splniť, že by sme mohli HDP eh, zvýšiť o 4 do roku 2020. Pokiaľ ide o byrokraciu, tu je potrebná spolupráca. Cítime sa podporení rokovaniami v oblasti finančných, finančnej regulácie. Viete, že my sa snažíme znižiť tento rok administratívnu záťaž o 30 a my tu veľmi úzko spolupracujeme s členskými štátmi, ktoré budú musieť tento nový prístup eh, implementovať v zmysle, eh, v zmysle zjednodušovania. Pardon. Súhlasím s eh, Enrikem v tom, že európsky občania musia vnímať, že inštitúcie sú tu pre nich, že sú tu na ich ochranu a že toto sa deje um, prostredníctvom komunitárnej metódy a že sa naozaj snažíme vytvoriť uh, um, bankovú, fiskálnu a politickú úniu a budeme to robiť tak, ako to navrhujú zelení, teda holistickým prístupom, udržateľným spôsobom. Pokiaľ ide o daň z finančných transakcií, myslím si, že na poslednom ECOFINE jasne vyplynulo, že jednomyselnosť prospech tohto návrhu nedosiahneme, takže komisia bude naďalej pracovať a budeme sa snažiť, aby sa FTT zaviedla eh, prostredníctvom mechanizmu posilnenej spolupráce. Ehm, chcem sa poďakovať aj pánovi Harborovi za to, že zdôraznil význam ehm, Single Market Act 1 a že zdôraznil aj e, to, že plánujeme na tento e, je na tom trhu nadviazať dvojkou. Toto je veľmi e, dôležitá iniciatíva na vytvorenie nových podnikateľských príležitostí a príležitostí na zamestnanie. Ešte viete, že Komisia a Európsky parlament chcú urýchli tento proces e, formou medzištátnej dohody, ktorá by nám umožnila e, zosúľadiť naše časové harmonogramy, čo by teda umožnilo rýchle prijatie kvalitných návrhov. Viete, že rada náš entuziasmus nezdielala, ale budeme naďalej v dialogu s nimi tak, aby sme dosiahli jednotný trh e, o čo možno najrychlejšie. Pokiaľ ide o tie posledné dva body, ktoré tu odzneli, už sme hovorili o dôležitosti kvalitného väzočného finančného rámca, hovorili sme o dôležitosti e, nášho rozpočtu, ktorý je našim investičným nástrojom. A pokiaľ ide o obchodnú politiku, myslím si, že Únia je veľmi dobrým obchodným partnerom a sme najväčším obchodným blokom pokiaľ ide o iných obchodných partnerov, tak sme im nevyšli v ústrety až tak ako napríklad Japonci alebo USA. Ja si myslím, že eh, môžeme navyšiť eh, objem obchodu s eh, rastúcimi ekonomikami na základe samozrejme spravodlivých a vzájomne priateľných podmienok. To je všetko z mojej strany. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán podpredseda komisie za toto uzavretie rozpravy. Týmto končíme rozpravu o pracovnom programe komisie. Bolo predložených 6 návrhov uznesení. Budeme o nich potom hlasovať. Hlasovanie bude teda presunuté na september. E, týmto končím rozpravu a o niekoľko sekúnd začneme hlasovať.